E, na początek chciałem Państwa Úvodom vám chcem povedať, dámy a páni, o tom, aká je zložitá situácia v Polsku, e, súvisiaca s naozaj dramatickými záplavami. Veľká časť krajiny je pod vodou práve teraz a ľudia prichádzajú o svoje životy. A prichádzajú o svoj majetok. Takže chcem vyjadriť našu podporu, našu solidaritu s Poliakmi, takže naozaj hlboko súcitíme s tými, ktorí dnes trpia. Na najbližšej sesii Parlamentu Európejského šest... na nadchádzajúcej schôdzi Európskeho parlamentu 16. júna budeme mať rozpravu na túto tému a som si istý, že EÚ zareaguje v duchu solidarity, tak ako o to žiadajú Poliaci. Máme fond pre solidaritu a ten je veľmi dôležitý v takýchto okolnostiach. Dámy a páni, dnes ráno sa konala konferencia predsedov a Skončili sme túto schôdzu iba pred desiatimi minútami. Podrobne sme hovorili o organizácii hlasovania, čo sa týka hlavne uznesenia o stratégii EU 2020. Určite viete, že táto stratégia má vytvoriť pracovné miesta a zabezpečiť blahobyt našim občanom taktiež má poskytnúť stabilitu pre EÚ na nadchádzajúcich 10 rokov. Táto stratégia bude kľúčová pre budúcnosť EÚ, ale aj za hranicami EÚ. My môžeme totižto byť silní navonok, iba ak sme vo vnútri silní. Takže vo svetle toho, čo sa povedalo na konferencii predsedov Padli tam argumenty za to, aby sa hlasovalo o tomto uznesení EU 2020 dnes, pretože chceme toto uznesenie mať čím skôr, aby sme mohli začať rozhovory s ostatnými inštitúciami EÚ o tejto dôležitej stratégii. Avšak padli aj opačné argumenty, a síce, že potrebujeme stratégiu, ktorá bude e, schválená veľkou väčšinou hlasov a na to, aby sme mohli e, dobre vplývať na situáciu v EÚ, potrebujeme takúto veľkú väčšinu. Máme isté pochybnosti o získaní takejto väčšiny dnes. Chceme postupovať čo najrychlejšie, ale potrebujeme silné uznesenie. To je najdôležitejšie. Takže vo svetle tohto som rozhodol, že budeme hlasovať o návrhu odložiť toto hlasovanie. Je to v súlade s článkom 140 našho rokovacieho poriadku. Takže zopakujem to. Je to dôležité rozhodnutie. Uvedomujeme si, že potrebujeme čo najrychlejšie uznesenie, avšak potrebujeme uznesenie, ktoré získa silnú podporu. O to v tejto chvíli ide. Takže by sme o tom hlasovali. Najskôr rozhodneme o možnosti odložiť hlasovanie o tomto uznesení. Prvé hlasovanie bude teda za odklad a druhé hlasovanie bude proti odkladu. Chcel by sa niekto vyjadriť za odloženie? Pán Dol. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za vaše slova. Taktiež chcem povedať, že naši maďarskí priatelia sú v rovnakej situácii ako Polsky, pokiaľ ide o tie záplavy, takže e, naše myšlienky idú aj e, našim maďarským spoluobčanom. Chcem vás podporiť v tom, čo ste povedali. V časoch krízy treba, aby demokratické sily sa spojili. A v tomto duchu som na konferencii predsedov pred touto plenárnou schôdzou v Štrásburgu navrhol, že by sme mali odložiť toto hlasovanie až na jún kvôli rozdielom. Nezískala som vtedy podporu, sme demokratický parlament, takže sme sa pokúsili pripraviť toto uznesenie. Včera na obed po schôdzach našich politických klubov sme videli, že nie je dostatok času. Nechcem povedať, že to bolo odflaknuté. Nie, to by znamenalo, že neuznávam prácu podpredsedov a ostatných zodpovedných za e, prípravu tohto uznesenia. My sme sa tu stretli aj s niektorými vedúcimi delegácií a rozhodli sme sa, že by bolo lepšie pre e, imič parlamentu e, hlasovať o tom až neskôr, pretože kríza sa neskončí v júni. Hovorili sme spoločne a zhodli sme sa na nasledovnom. Šéfovia hlavných politických skupín navrhnú odklad hlasovania na jún. Martin Schulz mi povedal ako jediný, že e, potrebujem väčšinu, ale myslím, že všetci potrebujú väčšinu svojej skupiny. A včera sme na, našom, e, na našej skupine nehovorili o žiadnom e, pozmeňovacom návrhu ani o uznesení, pretože naozaj sme chceli odložiť hlasovanie a nájsť riešenie, ktoré naozaj tento parlament potrebuje aj vo vzťahu s občanmi, voličmi. Takže prišiel potom list od Guy Verhofstadta a my sme na základe tohto listu žiadali iba o odklad o tri týždne kvôli kríze. Prosím, podporte nás, aby sme naozaj pôsobili ako silný parlament v očiach našich spoluobčanov, aby mali pocit, aby vedeli, že sme zodpovední poslanci a poslankyne. Ďakujem pekne. Kto by sa chcel vyjadriť proti tomuto návrhu? Pán Šulc, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, kolega Dol na začiatku poukázal na ťažkú situáciu v Maďarsku Podobná situácia je v mnohých krajinách. Aj naši slovenskí kolegovia a spoluobčania sú postihnutí touto katastrofou. A ja si myslím, že bez ohľadu na to, v ktorej krajine, či už v Maďarsku, Polsku alebo na Slovensku, platí naša solidarita všetkým krajinám, ktoré sú postihnuté touto katastrofou. Vážený pán predseda Jozef Dol a vy Sám ste situáciu prerokovali na konferencii predsedov, opísali ste situáciu včera aj dnes do obeda. K procedurálnym otázkam sa nemôžem vyjadriť. Ja by som v mene kolegu Konbendita bendita a môjho kolegu Biskyho chcel povedať, že s vašim návrhom dnes do obeda na konferencii predsedov sme nesúhlasili, odsúvať a preložiť hlasovanie, pretože myslíme, že dnes by sme mali hlasovať a môžeme hlasovať zaznelo tu želanie o širokú e, väčšinu tohto parlamentu, aby sme prijali takéto uznesenie takou širokou väčšinou, e, väčšinou, ktorú sme ešte vo februári mali. To, čo sa však udialo v posledných dňoch, nie je procedurálny proces, avšak obsahový proces. Jedna vec je úplne jasná my sme zažili, že tie obsahy, ktoré boli vo februári ešte konsenzuálne, tak sú tu určité odchýlenia a s ohľadom na tú ťažkú krízu to ani nie je prekvapivé, pretože sú rôzne recepty. Sú recepty, ktoré jedni po, pokladajú za dobré, to je demokraticky legitímne. Ehm, potom sú naše recepty, ktoré považujeme za lepšie, avšak my nemôžeme ehm, márni čas. Musíme zauži- zau- zaujať jasné stanoviska. Vy ste zaujali stanovisko, my sme zaujali stanovisko, snažili sme sa o konsenzus, to nefunguje a preto by sme sa teraz mali snažiť nájsť eh, väčšinu. Ak je tu väčšina pre odklad, tak už dnes musím povedať, že my ako skupina sociálno-demokratických, sociálnych demokratov eh, sa nezdržíme hlasovania, ale východiskom bude to znenie eh, dokumentu ktoré sme spolu predložili s našimi kolegami zo strany zelených, v skupiny zelených. A preto si myslím, pán predseda, že dnes by sme mali hlasovať. Ďakujem pekne. Ďakujem Państwu bardzo. Přistępujeme do głosowania. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu. Kto je za odloženie hlasovania o uznesení 2020? Ďakujem pekne. Kto je proti? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže elektronicky budeme hlasovať. Hlasovanie je otvorené. Či všetci zagłosowali? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Takže návrh bol prijatý. Odkladáme hlasovanie o uznesení o eurostratégii Európa 2020. Ďakujem pekne. No a rovnako by som chcel poďakovať pánovi Dolovi a pánovi Šulcovi za, za to, že nás upozornili na skutočnosť, že povodne postihujú aj iné krajiny. Áno, máte pravdu a potrebujeme vyjadriť našu solidaritu so všetkými postihnutými krajinami. Vážený pán predseda, dovolte mi jednu pripomienku. Voda, ktorú, ktorá zaplavuje Polsko, e, sa prelieva Českom, kde tiež spôsobila obrovské škody. Teda to k, tomu, k tým krajinám, ktoré sa tu už spomínali. Česká republika je e, členským štátom EÚ. Ďakujem veľmi pekne. No. Toto som presne myslel, keď som poďakoval pánovi Dolovi a pánovi Šulcovi za ich príspevok.